Bene, iniziamo per favore. Gra- Dobre, e, začneme teda. Je tu prijatie programu schôdze. V prvom bode, pokiaľ nie sú návrhy na zmeny, môžeme považovať e, program schôdze za prijatý. Rovnako nasledujú aj e, schválenie zápisníc zo schôdzi 3. a 4. mája. Dostali sme niekoľko pripomienok. Ako e, viete, na plenárnom zasadnutí z 20. mei 2017 boli e, schválené tri e, mimoriadne uznesenia, ktoré sa týkajú Zambie, Etiópie a Sudánu. Parlament eh, samozrejme prijal aj ostatné stanoviská, ktoré sa týkajú, respektíve uznesenia, ktoré sa týkajú ľudských eh, správ a ktoré sú zalo, eh, založené samozrejme aj na koexistencii dvoch blízkovýchodných štátov. V Palestíne prijali sme aj správu o Sýrii a situáciu v Databe a situáciu ktoré sa týka orientácie e, rady e, pre osoby e, LGBT. a predovšetkým persekúcie LGBT ľudí v Čečensku. Samozrejme, hovorili sme aj o ľuďoch, ktorí sú uväznení v tretích krajinách. Kontaktovali sme veľvyslanca Mauretánie je to talianský občan, ktorý bol zadržaný v Mauretánii a e, pripravili sme list, ktorú, e, ktorý sme zaslali prezidentovi Mauretánie, kde ho žiadame o e, čo najskoršie prepustenie tejto osoby a dosiahli sme pozitívne výsledky v tomto prípade. Teraz na programe dňa schôdze máme e, správu, ktorá sa e, týka riešenia problému zmenšujúceho sa priestoru občiansku v spoločnosti v rozvojových krajinách. Spravodajcom je, je Francisco Assis Anglická verzia projektu vám bola zaslaná e-mailom 2. mája, zvyšok pro dokumentov e, prišiel 16. mája a dátum e, lehota na prekladnenie pozmeňujúcich návrhov je na 10. júna. Úlohou tejto správy je rozvoj, je rozvoj e, problému ľudských práv a samozrejme hovoríme aj o problémoch, kedy je priestor, ktorý má občianská spoločnosť e, obmedzovaná. A samozrejme táto e, správa má vytvárať akúsi e, protiváhu voči tým správam, ktoré kritizujú nadmerné a nekontrolované financovanie mimovládnych organizácií predovšetkým na, na výbore pre kontrolu e, rozpočtu a počas e, rozšíreného predsedníctva myslím sa nám podarilo e, zabezpečiť, poukázať, poukázať na to, že budeme aj naďalej potrebovať tieto financie zo strany Európskej únie, aby mohli práve tieto organizácie pokračovať v tejto, tejto iniciatíve. Správa Eh, obsahuje aj návrhy určitých eh, opatrení, rovnako ako aj nástrojov, ktoré majú zamedziť eh, neustále zmenšujúcim sa priestoru občianskej spoločnosti. Pán Francisco Asis bol nahradený kolegyňou Rodriguez, ktorej dávam teraz slovo na prezentáciu správy. Nech sa páči, máte slovo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Sr. Deputado Francisco Assis, eh, peço desculpa por não estar presente, tanto devido a outros... Ďakujem, pán eh, predseda. Chcela by som, va, chcela by som vystúpiť mene pána Asis, ktorý sa ospravedlnil, pretože kvôli iným záväzkom sa nemôže zúčastniť dnešného rokovania ale um, poveril ma, aby som povedala to, že eh, existujú mnohé opatrenia obmedzujúce eh, činnosť mimovládnych organizácií, čo platí pre mnohé krajiny, vrátanie európskych, eh, napríklad Polska a Maďarska. Cieľom je oslabovať možnosti slobody prejavu, slobody slova a to nás vysoko, veľmi znepokojuje sme svedkami príjmania drakonickej legislatívy, ktorá obmedzuje rozsah pôsobnosti aktivít mimovládnych organizácií čoraz väčšej miere sa redukuje operatívna kapacita mimovládnych organizácií vďaka napríklad príjmaniu právnych predpisov týkajúcich sa mm, financovania týchto organizácií a e, je preto potrebné zaujať e, mnohostranný prístup v rámci EÚ. Potrebujeme riešiť e, základné príčiny, štruktúrálne príčiny tejto situácie a musíme odhaliť tie nepriame a, utajované spôsoby, akými sa redukuje pole pôsobnosti mimovládnych aktivít vrátanie e, neformálneho aktivizmu, miestneho aktivizmu, aktivizmu na základnej úrovni, e, kde by mohli byť e, zapojené aj ľudské práva. Potrebujeme aj systém včasného varovania, aby bolo možné vyslať signál, že vláda pripravuje legislatívne opatrenia, ktoré by mohli zredukovať pôsobenie civilnej e, občianskej spoločnosti. Je potrebné neprestajne vyvíjať tlak na dotknuté vlády. Myslíme si na druhej strane, že pokiaľ by vláda pozbudzovala občianskú spoločnosť a prijímala opatrenia na rozširovanie jej aktivít, bolo by to v prospech všetkých. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pôjde slovo pani Tereze Jiménez ktorá je e, spravodajkyňou za výbor DV. E, Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Včera na rokovanie výboru DV som predložila túto správu. Bola dobre prijatá, tomu sa teším. A stretla sa so širokou podporou prítomných politických skupín. Dúfam teda, že všetci sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku. E, takisto sme, sa nám dobre spolupracovalo s pánom Asis. Uviedla som, že druhá by takisto ocenil uh, Eh, informácie o tejto záležitosti. Občianská spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri spolupráci s týmito krajinami je dôležité, že sme vypracovali túto správu, ktoré sme zdôraznili tlak vyvíjaný na občianskú spoločnosť, viaceré platformy, nadácie a podobne. Takže my sme skutočne zdôraznili kľúčovú úlohu, ktorú zohráva občianská spoločnosť v týchto krajinách a to je aj dôvod, pre ktorý je dôležitá táto správa. Okrem tejto správy je potrebné aj prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov zvýrazniť problémy, ako sú napríklad byrokratické prekážky, ktoré vlády mnohých štátov kladú eh, občianskej spoločnosti. V eh, úvodných ustanoveniach sa uvádza súčasný stav, pokiaľ ide o fungovanie organizácií občianskej spoločnosti, ťažkosti, ktorým čelí, ako aj eh, aktivity vlád, ktoré e, sa, príjm, ktoré sa robia v niektorých krajinách, vrátane hlavne rozvojových. Pluralistická otvorená občianská spoločnosť má zásadný význam pre každú krajinu. Zdôraznila som aj úlohu občianskej spoločnosti a jej organizácií v týchto krajinách. V správe sa nachádza ocek o podpore Európskej únie pre rozvoj občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách. je dôležité posilňovať e, mimovládne organizácie a všetky typy aktivizmu na obhajobu ľudských práv. Predložím pozmenujúce návrhy vyzývajúce k vyššej miere ochrany pre takéto skupiny. Potrebujeme nejaký nástroj, ktorý by zaručil ochranu životov aktivistov. Musíme klásť e, väčší dôraz na túto oblasť, pretože e, sa na to dostatočne neupozorňuje, pretože existujú krajiny, kde aktivisti zomierajú a takúto ochranu potrebujú. Takisto sa domnievam, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť tu musí zohrať zásadnú úlohu ako aj delegácie EÚ v týchto krajinách. A to je ďalšia vec, ktorú som zdôraznila vo svojej úlohe, členky delegácie pre Mexiko. A myslím si, že to by sa mohla prestať, ale záverom, ak e, chceme, e, potrebujeme silnú občianskú spoločnosť a preto treba podporovať mimovládne organizácie. Zajtra na DB predložíme pozmeňujúce návrhy a som si istá, že to možno pridať veľa ďalších zaujímavých myšlienok, napríklad e, ako je úloha žien v občianskej spoločnosti alebo boj proti terorizmu v niektorých afrických krajinách. Takisto je dôležité počúvať e, mimovládne organizácie, keď e, namietajú proti tomu, aby sa financie poskytovali priamo vládám, e, pretože takýmto spôsobom skončia v nesprávnych rukách tu končím a pokiaľ by ste chceli ešte niečo pridať, s radosťou to príjmem rovnako ako Francisco.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 chcel teraz vystúpiť ako e, spravodajca, ako tieňový spravodajca. Vypočul som si e, príspevky kolegov z výboru DV včera a teraz by som e, chcel vyjadriť svoje výhrady týkajúce sa tejto správy. Namiesto toho, aby sme sa sústreďovali na rozvojové krajiny, Kolegovia by chceli využiť túto správu na to, aby vyjadrili svoje kritické názory týkajúce sa Maďarska a Polska. Myslím si, že by sme mali zaujať oveľa profesionálnejší prístup. Téma tejto správy e, je totiž e, skôr zameraná na rozvojové krajiny než na EÚ. Existuje 50 e, krajín vo svete, kde sú aktivisti za ľudské práva každodenne ohrozovaní na živote. Je potrebné chrániť život týchto aktivistov. A je potrebné sa k tomu aj vyjadrovať. Inštitúcie EÚ by mali spolupracovať s krajinami, s rozvojmi krajinami, aby sa prijímala potrebná legislatíva, ktorá by zabezpečila aj potrebný priestor pre mimovládne organizácie. Aktivisti by, mali, by sa ne, by nemali byť nahradení aktivistami z inej krajiny. Ja som včera e, na zasadnutí výboru e, DB o tom hovoril. Je potrebné dbať na to, aby mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú problémami ľudí s e, zdravotným postihnutím takisto dostali podporu, pretože často e, čelia mnohým prekážkam vo svojom fungovaní. Väčšina našich pozmejúcich návrhov sa týka práve tejto témy a verím, že príjmeme konštruktívnu správu. Pán Krespo? Prepačte, pán predseda, hovoríme o správe 5 alebo o správe 6 na našom programe. Ja som sa pozeral na šestku, to je korupcia a porušovanie ľudských práv. Prepačte, ja som si pripravoval vystúpenie k ďalšej správe. Prepačte. Ja mám, nemusíte vystúpiť, ja mám len e, vaše meno na zozname tieňových spravodajcov k tejto téme a preto som vás vyzval. Ale nemusíte hovoriť. Takže Andrea Rossi teraz. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem za túto rozpravu a ďakujem aj za správu prijatú v správnom čase Príjmano. Chceli by sme zdôrazniť, že e, e, mimovládne organizácie zohrávajú zásadnú úlohu v občianskej spoločnosti a my máme aktívny záväzok presadzovať demokraciu a ľudské práva v príslušnom dokumente sa jednoznačne hovorí, že treba posilňovať občianskú spoločnosť. Akčný plán takisto hovorí o príjmaní diplomatických krokov na podporu členskej spoločnosti a na potlačanie takých prekážok, akými je e, branenie slobode, zhromažďovania a ďalším slobodám. Akčný plán e, pripisuje prioritu dvojstranným stretnutiam dialogu v oblasti ľudských práv. Akčný plán zahrňa aj záväzok e, vystupovať aktivnejšie e, tým, že sa identifikujú čo najskôr ohrozenia občianskej spoločnosti a príjmu sa kroky proti týmto hrozbám. Je potrebné konať rýchlejšie a zabraniť vládám zaviesť opatrenia obmedzujúce pôsobenie e, občianskej spoločnosti. Napríklad pokiaľ ide o včasné varovanie, zdôrazňujem, že my pracujeme na systematickejšom poskytovaní E, informácií e, týkajúcich sa e, kríz a predchádzania konfliktom. Robíme to aj prostredníctvom takých kanálov, ako sú naše veľvyslanectva a delegácia v týchto krajinách. Akčný plán EÚ si vyžaduje úzkú koordináciu medzi ES a útvarmi komisie. E, v tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že akčný plán EU e, uznáva závažnosť tohto problému, ktorý si vyžaduje efektívnu odozvu, vrátanie bilaterálnych aktivít, ako aj úzkú koordináciu s partnermi v občianskej spoločnosti. Záverom by som chcel povedať, že e, prostredníctvom diplomatických aktivít podporujeme e, občianskú spoločnosť a takisto zabezpečujeme e, jej zviditeľnenie na všetkých úrovniach. Preto si myslím, že ideme tým, tým smerom, aký naznačujú závery tejto správy a tešíme sa už na definitívnu verziu tejto správy. Ďakujem. Klaus Buchner. Klaus Buchner. kalej. Vielen Dank. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že eh, máme v rukách tento dokument. Považujem za veľmi dôležité, aby sme sa s tým zaoberali Možno eh, by sme ho mohli ešte rozšíriť v niektorých podrobnostiach a budeme predkladať práve toto prostredníctvom našich pozmeňovacích návrhov. Ale eh, v zásade som eh, veľmi vďačný a šťastný, že sa zaoberáme touto témou, takže a chcel by som sa za to poďakovať. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne, pán Tokeš. Elnök úr, kedves kollégák! Vážení kolegovia, budem hovoriť po maďarsky. Minulý týždeň som sa vydal do jednej z krajín Južného Kaukazu. E, navštívil som Azerbajdžan, Gruzinsko, Arménsko, a v každej z týchto krajín naše delegácie, to znamená delegácie pre zahraničné záležitosti, sa stretli s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. A môžem vám povedať, že títo zástupcovia sa ocitli vo veľmi ťažkej situácii, predovšetkým v Azerbajdžane a v Gruzinsku, ako aj v Arménsku. Zatiaľ, čo v Gruzinsku možno konštatovať, že vláda má dobré úmysly pokračovať v dialógu s mimovládnymi organizáciami a konať v súčinnosti s nimi. Um, predsa v krajine existuje dosť veľa ehm, politických um, väzňov. Ehm, tu hovoríme o Azerbajdžane. Na rozdiel od toho, som získal veľmi dobré skúsenosti, pokiaľ ide o e, delegácie EÚ v týchto krajinách. Sú to delegácie, ktoré udržiavajú permanentné vzťahy s e, občianskou spoločnosťou. Takisto treba povedať, že e, sa pracuje na prijatie dohody s Azerbajdžanom. V Jerevane by mal byť ten, táto dohoda podpísaná do konca tohto roka a verím, že toto pomôže zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv v krajine. To je jeden aspekt tejto problematiky. Ale je tu aj ďalší aspekt. Ehm, a to je vplyv eh, cudzích eh, krajín na fungovanie organizácií občianskej spoločnosti, predovšetkým zo Spojených štátov. V Arménsku e, pôsobí Open Society Institute, čiže otvorená spoločnosť, ktorá podporuje tieto miestne organizácie. A my vieme, že kde končia finančné prostriedky a za akým cieľom vynakladá finančné prostriedky uh, Šoroš. E, rovnako ako v Maďarsku. My protestujeme proti tomu, aby sa e, tieto fondy e, používali takýmto spôsobom na ohrozovanie suverenity, zvrchovanosti krajiny. Nemožno dopustiť, aby niektoré organizácie a hlavne z cudzích krajín takto ovplyvňovali občianskú spoločnosť v iných krajinách. Chce niekto zareagovať? Bom, eu, eu irei passar as, as informações um, que todos os colegas uh, deram ao, meu, ao, ao meu colega Assis, uh, mas tenho sérias dúvidas se a questão uh, E, ja by som rád zareagoval, zareagovala. Nie som si istá. E, Nie som si istá, či maďarský prípad je taký čierno ako to vyzerá, ale akceptujem všetko, čo tu odznelo. Len neviem, či budeme môcť byť nápomocní, čo sa týka správy a stanoviska za parlament, za úniu. plne súhlasím s Lilianou. A ja budem hovoriť osobne s pánom aj v ďalších výboroch sa bude rokovať o tejto správe, napríklad vo vývoji vo výbore DV Zhodli sme sa, že musíme byť príkladom. A pán Kouzo hovoril o 50 krajinách, v ktorých ľudia čelia ohrozeniam života. 97 je číslo, ktoré sa spomínalo a dúfam, že nesklameme tieto krajiny. Verím, že toto je mimoriadne dôležitá téma. Rada by som urobila viac, aby sme naozaj odvádzali dobrú prácu. Mali by sme sústrediť e, našu pozornosť na kľúčové záležitosti, na zásadné veci a e, zabezpečiť, aby boli aktivisti v bezpečí. Nebudem hovoriť o konkrétnych menách, to by bol nekonečný zoznam. Ale potrebujeme ťahať za jeden povraz tu v parlamente. Takto by som to videla. Nemali by sme dovoliť, aby nás drobnosti rozdelili v takejto zásadnej veci. Ďakujem. Chcel by som povedať, že lehota na podávanie na predkladanie pozmeňovacích návrhov úplne zajtra o 10. hodine. Takže prejdeme na ďalšiu správu, ktorá sa vzťahuje na korupcie a ľudské právy v tretích krajinách. Spravodajcom je e, pán Petra Zaustrevičius, ktorý už začal spolupracovať aj na kompromisnom znení s tieňovými spravodajcami a lehota prekladanie na prekladanie pozmeňujúcich návrh pre, prebehne 6. júna o 15. hodine a hlasovanie na výbore AFET e, bude 20. júna. E, teraz dám teda e, pánovi Austrevičiusovi slovo. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia, tieňovi spravodajcovia boli zapojení kolegiálnym spôsobom do tejto aktivity. Skutočne by som chcel poďakovať všetkým, najmä tieňovým, za pozmenujúce návrhy k správe o korupcii a ľudských právach. Celkovo sme dostali 289 pozmenujúcich návrhov, tých 130 strán, na ktorých sú napísané tieto pozmeňujúce návrhy, je to naozaj dlhá, e, dlhé čítanie, e, prispeli k zlepšeniu textu a preto by som chcel zahrnúť maximum týchto pozmeňujúcich návrhov do kompromisných pozmeňujúcich návrhov, aby bolo možné ľahšie hlasovať. Ako viete, kvôli počtu slov a limitom v počte slov budem musieť e, skrátiť text. Dúfam, že správne rozhodnem, na ktorých miestach. A chcela by som sa teraz s vami podeliť o princípy, ktoré ma budú viesť. Chcel by som posilniť prepojenie medzi porušovaním ľudských práv a korupciou, e, jasne to vyjadriť, silne to vyjadriť. Ďalej, sociálne programy a prístup k základným službám budú niečím, na čo sa sústredím. Ďalej, vplyv organizovaných kriminálnych skupín a sietí a verejného strachu z nich, strachu verejnosti z nich, organizovaná politická korupcia ako nástroj a po piaté potrebu monitorovať projekty financované Európskou úniou a to, že recipientské krajiny sa musia zodpovedať za vynaloženie týchto finančných prostriedkov. Po šiesté, lepšia implementácia medzinárodných antikorupčných nástrojov, po siedme e, mechanizmy prevencie, transparentnosť verejného zodpovedania sa za veci verejných a prístup k informáciám. Úloha delegácií EÚ, ktoré sa majú venovať prípadom korupcie a ďalej podpora inštitúcií, ktoré bojujú proti korupcii v tretich krajinách. Bod 10. Prevencia E, skúmanie, vyšetrovanie porušovania ľudských práv tam, kde sú páchané firmami. 11, pod 11, identifikácia donorov a finančných zdrojov politických strán a napokon adresné sankcie voči jednotlivcom, ktorí sú zapojení do korupcie. Kompromisné pozmeňujúce návrhy najneskôr vám pošlem vo štvrtok, aby ste mali dosť času, najmä štieneví spravodajcovia, si rozanalizovať do útorka. V stredu by sa malo rokovať útorok alebo v stredu. E, plánujeme predložiť asi 19 pozmenujúcich kompromisných návrhov. Dúfame, že sa to príjme ako dobré východisko do rokovaní. Ešte raz vám chcem poďakovať a teším sa na prediskutovanie si pozmenujúcich kompromisných návrhov s tieňovými spravodajcami budúci týždeň a na všetky poznámky od prítomných kolegov a námety, ktoré mi zašlete. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, e, začneme s tieňovými spravodajcami. Takže nech sa páči prvý. Thank you, chair. Uh... Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Čakáme na návrh pozmenujúcich kompromisných návrhov a 6. E, júna má byť stretnutie tieňových spravodajcov. To nám dáva príležitosť zdôrazniť niektoré priority, ktoré majú jednotlivé politické skupiny. Dovolte mi veľmi stručne zvýrazniť priority skupiny, politickej skupiny EPP. Čo sa týka korupcie, v procese prístupu, prístupových rokovaní k Európskej únii treba túto problematiku už hneď riešiť Príčiny korupcie v jednotlivých krajinách e, treba analyzovať, dopad e, na daňových poplatníkov, toto treba jasne všetko pomenovať, vyšetriť. Posilnenie boja na národnej a medzinárodnej úrovni proti skrytej korupcii alebo organizovanej korupcii, takisto e, preskúmať, aké verejné osoby alebo súkromné osoby sú zapojené do organizovanej korupcie. Štátne zásahy na zníženie byrokratickej byrokratického zastrašovania a jednoduchšia tvorba práva. Tí, ktorí boli odsudení za participáciu v trestných organizáciách v súvislosti s korupciou, e, toto by malo byť všetko zverejnené a transparentné. Toľko z našej strany, to sú naše priority. Tešíme sa na veľmi dobre skoncipovanú správu pana Ostrovičiusa a na plodné rokovania. Ďakujem. Ďakujem, Soralia. Ďakujem vám, som tu na miesto Anny Gomez, tieňové spravodajkyne a prečítam vám, čo mi dala. Pre pozmeňujúce návrhy zo strany socialistov a demokratov je okrem iného dôležité zdôrazniť, že korupcia je systematickou a prehliadanou, eh, prehliadaným katalizátorom konfliktu politika rozvoja, rozvojovej pomoci by mala byť citlivená na otázky demokracie a spravodlivosti. Zdôrazňujeme, že vysporiadanie sa s korupciou potrebuje sústredené a harmonizované úsilie a odsúdenie korupcie. Navrhujeme, aby EÚ a ďalšie medzinárodné pôžičky, granty a finančné prostriedky boli podrobené dôkladnej kontrole zo stranou vlád, e, občanov a organizácií, aby boli aplikované protikorupčné kroky a efektívne zapojenie verejnosti a zodpovedanie sa voči verejnosti. Asistencia EÚ by mala byť na úrovni orgánov dohľadu, takisto pomoci tým prokurátorom, ktorí majú e, povesť, že sú nestranní a imuny voči korupcii. Legislatíva, ktorá by stanovila jasné kritériá a ktorá by takisto vygenerovala čierne listiny, spomínajúc aj členov rodín verejných úradníkov zodpovedných za korupciu by takisto bolo žiaducím krokom. Vytvorenie e, organizovaných výborov task forces medzi jednotlivými krajinami a v rámci jednotlivých krajín, ktoré by sa mohli venovať tejto téme, analyzovať e, situáciu a zdieľať e, informácie o miestnych e, korupčných sieťach. Vytvoriť informačné siete, ktoré by mohli sa postaviť k leptokratickým režimom poskytovaním informácií. Pán Pancieri, ja takisto nahrádzam Karolínu z výboru INTA môžem prečítať aj to, čo mi dala ona, aby som za ňu predniesla. Dve osoby mi dali mandát, takže na, som tu namiesto dvoch osôb. Môžem to teraz, alebo najprv iný tieňoví spravodajcovia, ale keď už som sa rozbehla, čítam tu, tak prečítam. Členka výboru INTA, pozmejúcem návrhu 115 apeluje na to, aby biele vrany a oznamovateľia nekalých skutočností boli chránení. Takisto apeluje, aby tí, čo podpísali príslušné zmluvy, sa aktívne zapájali do krokov v súkromnom sektore. Čo sa týka občianskej spoločnosti a poradných skupín, mali by sa angažovať pri implementácii antikorupčných programov a e, platformiem, medzinárodných platform s odborníkmi. Všade odhaľujúc korupciu. Ochrana bielých brán je prioritou pre našu skupinu a snažíme sa, aby EÚ harmonizovala svoje kroky na tomto poli, najmä v kontexte panamských dokumentov a LuxLeaks. Ochrana bielých brán nevždy je riešená v dohodách s tretimi krajinami, práve preto musíme trvať na tom, aby sme mali komplexnú e, únijnú legislatívu pri obchodovaní a investíciách s našimi partnermi uplatňovanú. A dúfame, že obsah tohto pozmenujúceho návrhu bude prevzatý do záverečného textu. Ďakujem v mene Karolíny a Anny Gomez. Ďakujem veľmi pekne, pani Krespo, nech sa páči. Gracias, presidente. Eh, nosotros pensamos que, sin ir más lejos, el... Ja Mám pocit, že východiskom, e, východiskový text k tejto správe je dosť kontroverzný. Snaží sa prepojiť korupciu s podporom rozvoja, s rozvojovou pomocou usúvzťažniť tieto dva javy a to môže vytvárať neskôr problémy. Myslíme si, že musíme zmeniť veci k lepšiemu, ale objasniť zároveň to, že korupcia nie je niečím, čo sa deje iba v rozvojových krajinách. Myslíme si, že korupcia je široko rozšíreným nešvarom a v tejto správe sa zdá ako keby iba v Španielsku a v zopár ďalších krajinách EÚ táto korupcia e, sa vyskytovala, ale nehovorí sa tu, že to je vlastne mhm, pandémia, ktorá zachvátila celú Európu a nielen rozvojové krajiny. V mnohých krajinách EÚ môžeme odhaliť e, korupciu. E, sústreďme sa na úlohu nadnárodných spoločností, mnohí, mnohé z nich majú sídlo v EÚ, vyhýbajú sa daňovým povinnostiam a to väčšinou súvisí s nadnárodnými spoločnosťami spoločnosťami z Európy, keď sa vyhýbajú plateniu daní. To treba takisto zdôrazniť v tejto správe, inak bude vyprázdnená riziko korupcie a neplatenia daní, náležitých daní. Mm, to sa deje v EÚ, to je problém vnútorný EÚ a takisto krajín, ktoré sú blízko fyzicky pri EÚ, napríklad Švajčiarska. A čo Luxembursko, Malta sú mnohé krajiny, kde máme prepojenia na také skupiny, ktoré podporujú endemické šírenie sa korupcie nielen v rozvojových krajinách, ale aj v EÚ. Panamské dokumenty, máme tu k tomu vyšetrovací výbor, potvrdzuje opäť a opäť, že firmy a banky sú kľúčovými ohnívkami celej korupčnej reťaze. Oni uľahčujú korupciu aj vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Potrebujeme jeden kompletný obraz o situácii. Nie vyber, nechceme vybrať niekoľko z tých príkladov. To nestačí pri systémovom riešení. Musíme celý, celý košík jablk zachrániť a nie nechať tri znité jablka, aby e, zničili celý košík, metaforicky povediac. Treba korupciu vykoreniť Analýzujme rozličné faktory vzniku korupcie, aký dopad bude mať korupcia na obhajcov ľudských práv, Korupcia môže dokonca viesť eh, k takému flagrantnému porušovaniu ľudských práv, akými sú fyzická likvidácia, odstránenie nepohodlných musíme rozanalizovať všetky alternatívy. Ak odchádzate z miestnosti, prosím, nerozprávajte sa, neprerušujte prednášajúcich. Niektorí z EPP, tuším, ani nerešpektujú dialog alebo právo na vyjadrenie sa na dialog. Veríme, že je veľmi dôležité indikovať, aké sú alternatívy. Je ťažké implementovať alternatívy, ale aspoň o nich začneme hovoriť. Aké sú tieto alternatívy? Medzinárodný model harmonizovania daňového systému, progresívna daňová reforma, ktorá bude pracovať v prospech tých najzraniteľnejších, výmena informácií, verejné registre, musíme ochraňovať e, oznamovateľov nekalých skutočností, tzv. biele vrany. pretože títo ľudia sú na jednej úrovni s obhajcami ľudských práv. Panamské dokumenty a výbor pre skúmanie, vyšetrovanie panamských dokumentov je tým správnym orgánom, ktorý by mal chrániť eh, biele vrany. Potrebujeme dohliadať na eh, ľudí, ktorí môžu uľahčiť korupciu a porušovanie ľudských práv. Veľmi často sú sprostredkovateľmi právnici, banky, právne firmy a oni by mali takisto byť podrobení supervízii alebo dohľadu. Výbor pre panamské dokumenty verí, že transparentnosť v dokumentoch a vyšetrovanie dospeje do zdarného cieľa. Ďalším kľúčovým prvkom sú sankcie, ktoré treba uvaliť na tých, ktorí nerešpektujú pravidlá. A mali by sme sa sústrediť aj na členské štáty Európskej únie, nie len na rozvojové krajiny. Takže všetko toto, s týmto sa treba vysporiadať. Predložili sme k tomu mnoho pozmeniacich návrhov a dúfame, že budeme o nich rokovať na tomto základe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jordi Sola. As we already Said, during the first, uh, exchange... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako sme hovorili pri tej prí, prvej výmene názor, myslíme si, že návrh správy odprezentované, odprezentovanej spravodajcom, je veľmi dobrý. No a naša vôľa, náš cieľ je naďalej zlepšovať túto správu a samozrejme zabezpečiť aj to, aby eh, neboli spôsobené nejaké eh, sklzy eh, počas jej príjmania. My sme predložili 17 pozmeňovacích návrhov, kde sa snažíme počiarkovať to spojenie medzi korupciou, krátením daní a výberom daní. A samozrejme hovoríme o podmienok kondicionality a problematiky financovania v tretich krajinách prostredníctvom fondov EÚ a samozrejme problémy s korupciou e, štátnych predstaviteľov a samozrejme prevencii a predchádzaniu takejto e, korupcie a čo urobiť vtedy, keď sa niečo takéto stane. Sme veľmi radi, e, že odsek 14, e, ktorý e, žiada e, členských štátov na vytvorenie osobitého spravodajcu pre korupciu s komplexným mandátom nemal nebol pripomienkovaný a nemá k nemu ani predložené, nie sú k nemu predložené ani žiadne pozmeňovacie návrhy. Myslíme si, e, že tento návrh je veľmi dobrý a mali by sme ho zachovať e, toto znenie aj vo finálnej verzii. Takže začíname pracovať e, na stretnutí so tieňovými spravodajcami práve na týchto pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz Dávam slovo pánovi e, e, Konoglovi, e, ktorý je spravodajcom výboru DV podľa článku 54. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto ráno sme jednomyselne hlasovali za toto stanovisko. Predtým sme mali veľmi dobrú spoluprácu s pánom Austrevičiusom a dúfam, že budeme mať aj naďalej dobrú spoluprácu a plodné výsledky. Takže za to vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, pán Austrevičius. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem všetkým, ktorí sa ujali slova a vyjadrila si a odprezentovali svoje argumenty a ako aj príspevky. neexistuje nejaká Biblia boja proti korupcii. Ak by sme mali k dispozícii takúto knihu, myslím si, že ten výsledok by bol jednoznačnejší a tie výsledky toho boja by boli také, že by sme sa s korupciou už nestretávali. Tá prvá vec, čo mi prichádza na mysel, je, že ten protikorupčný postoj Eh, by nemal byť ideologický, ale mal by byť eh, podporený reálnymi politikami. Mali by sme sa eh, vyhnúť ideologickým líniám a samozrejme zobrať si a vytvoriť také nástroje, ktoré by nám umožnili bojovať proti týmto aktom korupcie. Som toho názoru, že korupcia je dobre zahniezdená v niektorých eh, krajinách a, a zároveň predstavuje mantinely tak eh, sociálnemu, ako aj hospodárskému rozvoju. Niekedy eh, vidíme veľmi zlé príklady, kde politické elity a predstavitelia vlády sú schopní kontrolovať hospodárstvo vo mnohých odventviach prostredníctvom netransparentných pravidel, korupčných e, schém, čo samozrejme spôsobuje, že niektoré krajiny namiesto toho, aby sa rozvíjali, upadajú e, predovšetkým v sociálnej a hospodárskej oblasti. Čo je takisto veľmi dôležité e, v prezentovanej správe, je to, že vidíme jasný záväzok nielen voči boja proti korupcii, ale takisto by sme sa chceli zameriavať aj na e, preventívne opatrenia. A to takým spôsobom, aby sme zabránili rozvoju e, korupcie do tej miery, kde by mohla ohrozovať e, rozvoj bežnej spoločnosti. Chcel by som sa preto poďakovať všetkým všetkým kolegom, e, rovnako ako aj kolegom z ostatných výborov za plodné príspevky. Ako som už povedal, e, teším sa na možnosť, kedy budeme mať možnosť odprezentovať konečný návrh znenia e, do štvrtku a budúci týždeň sa teším na konštruktívne diskusie, ktorá nás privede k takej správe, na ktorú budeme môcť byť právom hrdí. Ďakujem veľmi pekne. Pripomínam iba, že 20. júna e, budeme hlasovať na výbore AFED a s týmto by som uzatvoril diskusiu e, k tejto správe. Ďalším bodom na programe dňa je spätná väzba zo služobnej cesty pod výboru DROA do Uzbekistanu. Um, mali sme delegáciu e, v Taškente koncom minulého týždňa od 21. a 23. mája. Mali sme vedúceho delegácie, eh, eh, pána Zalera a pána Boklera. Teraz by som dal slovo slovo vedúcemu delegáciu, eh, ktorá samozrejme vysvetlí účel cesty a potom aj ostatným členom delegácie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako už bolo povedané, minulý týždeň sme uskutočnili e, cestu, misiu do S- Uzbekistanu. Delegácia pozostávala z troch e, kolegov. Snažili sme sa vyvinúť úsilie, aby sme mali príslušné aj rodové zastúpenie. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo táto návšteva bola už e, niekoľkokrát e, odložená a aj teraz sa uskutočnila v nie úplne dobrom prostredí, e, pretože je tieto ťažkosti boli predovšetkým s uzbeckou vládou, ktorí sa snažili zistiť, aká je účel e, tejto návštevy. Avšak vyriešili sme ich e, včas, e, aj keď samozrejme sme museli siahnuť tak trochu po improvizácii, aby sme získali všetky vízové povolenia do krajiny. Myslím si, že bolo veľmi dôležité, že sme túto návštevu uskutočnili, pretože v Uzbekistane v súčasnosti prebieha veľmi historický moment, veľmi historická chvíľa, s novým prezidentom um, um, Merci Jurievom, ktorý už je rok vo funkcii, prišli určité zmeny Samozrejme je veľmi predčasné hovoriť o nejakej uzbeckej jari, ale mohli by sme povedať, že zmena vysela vo vzduchu. A myslím si, že to je celkom zaujímavé. Samozrejme, stále existujú rôznorodé záujmy v samotnej krajine. A samozrejme tieto skupiny eh, reagujú rozličným spôsobom na túto meniaciu sa eh, situáciu. prítomný bol aj pán Sajrov, ktorý je e, predsedom parlamentného výboru pre e, ľudské práva a snažil sa, aby tá naša návšteva bola úspešná. Čo sa týka geopolitickej situácie, tá je tiež zaujímavá, e, pretože krajina krajina sa snaží rozvíjať užšiu regionálnu spoluprácu a e, takisto e, manevrovať medzi tým trojuholníkom, ktorý vytvára pre nich e, Moskva a Čína. Rovnako ako aj nová hodvábna cesta je niečo, na čo sa môže sústrediť hospodárstvo Uzbekistanu. Samozrejme, bude zaujímavé sledovať, ako sa situácia bude vyvíjať. A Samozrejme, otázka ľudských práv je nesmierne dôležitá predovšetkým e, v čase zberu bavlny na poliach, kedy sa veľmi intenzívne využíva aj detská práca. A samozrejme, aj zo strany štátu existujú snahy zmeniť tento e, trend. V decembri bola prijatá dohoda s, e, Uzbekis, s v tomto zmysle. Čo sa týka ostatných záležitostí, na našej štvorstranovej správe nájdete aj správu o ústavoch e, výkonu tresty odnatia slobody. A bola nám podaná aj správa o porušovaní niektorých e, e, prespichoch a rovnako aj bezôvodné zadržanie bolo znížené zo 32 na 76 hodín. A samozrejme, eh, navštívili sme aj projekt, ktorý sa zaoberá aj resocializáciou. Eh, takže to sú eh, to je pozitívny vývoj a častokrát sme hovorili aj o príčinách toho, prečo E, prichádza k odloženiam niektorých projektov ako neskorovaniu zavádzania reforiem. A to je často to spôsobené e, aj administratívnym oneskorením napríklad nástupu výkonu e, trestu alebo rozhodnutia v konkrétnych príkladoch. Samozrejme, tieto nedostatky sú známe uzbeckým orgánom a musíme o tom aj hovoriť Avšak vidíme tu aj možnosť, ako prísť k takému pozitívnemu záberu. Pre nás bolo takisto veľmi dôležité, že o tom eh, môžeme hovoriť. Chceli sme navštíviť aj väznicu. Eh, toto želanie však ostalo nenaplnené, pretože eh, sme mali veľmi málo času, aby bolo toto želanie splnené. Stretli sme sa s jednotlivými mm, ministrami, ako napríklad s ministrom e, vnútra, ako aj ministrom práce a takisto prebehli e, e, rokovania s ministrom vnútri, spravodlivosti, ako aj organizačným ministerstvom OFZE, ako aj za, tým zastupiteľstvom rozvojových projektov OSN UNDP. A samozrejme boli zaujímavé aj stretnutie s veľvyslancami zastupiteľských úradov. Celková tá atmosféra bola pozitívna, avšak eh, podarilo sa nám vykonať eh, túto návštevu tak, ako sme si ju naplánovali. Bola to návšteva eh, predovšetkým našeho podvýboru a snažili sme sa aj počas celej návštevy to znamená, že sa tá návšteva. A chcel by som sa týmto poďakovať aj sekretariátu, ktoré odvedol veľmi dobrú prípravnú prácu tejto návštevy a takisto aj našej delegácie v Taškente, ktorý hovoril o situácii s veľmi dobrou vecnou znalosťou aj o regióne. Myslíme si, že bolo zmysluplné vykonať, e, uskutočniť e, túto cestu. A samozrejme, toto je samozrejme prvý krok, takým počiatočným krokom, ale za týmto krokom budeme musieť nevyhnutne nasledovať aj mnoho ďalších e, a samozrejme kolegovia, ktorí chcú to nejak lepšie a bližšie približiť túto cestu, ma môžu kontaktovať aj po stretnutí. Ďakujem veľmi pekne, Jozef. A teraz vaši kolegovia. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja sa môžem iba pripojiť k slovám pána Jozefa Vernehalcera, ktorý viedol našu delegáciu. Je nesmierne dôležité, že sa táto delegácia a návšteva e, uskutočnila a na tom, že sme aj nastojili, že sa musí uskutočniť táto návštevy. Samozrejme, niektoré tieto záležitosti stojí na okraju, eh, okraji eh, záujmu predovšetkým, pretože nemáme žiadny vízový režim eh, s Uzbekistanom. A to bol aj problém zároveň aj pre nás, pretože sme si museli vybaviť víza do, hm, dodatočne, ktoré nám vybavili až na letisku. A ja som letel s Aeroflotom cez Moskvu a tam mi eh, eh, a nechceli ma pustiť na palubu, lebo neverili, že do Uzbekistanu sa dá vôbec cestovať eh, bez víz, ale overili si to a do desiatich minút im na veľvyslanectve v Moskve to potvrdili. Na letisko nás privádzali mladí muži, ktorí nás spoznali a povedali nám, že ako, ako nás poznali títo mladí muži. A oni hovorili, že e, táto správa našej návštevy bola oznámená v našich e, v uzbeckých médiách, a rovnako ako aj na tlačovke e, ministerstva spravodlivosti. A mnoho z týchto krajín, nielen Uzbekistan, má záujem mať užšie styky s týmito e, stredoazijskými e, republikami. A rovnako ako aj napríklad nemecké e, spolkové ministerstvo uzatvorilo dohodu a práve tieto rozhovory, o ktorých hovoríme, sa realizujú v úzkom spojení s obchodnou komorou. A tam sme hovorili veľmi úprimne, že pochopiteľne krajina, ktorá bola v sovietskom režime, je teraz 25 rokov pod jedným prezidentom. A samozrejme budú potrebovať časť hm na to, aby zavedli nejaké reformy, predovšetkým eh, z hora nadol, kým to pôjde nejakým iným spôsobom na lokálnej a miestnej eh, úrovni. Každopádne sa zdá, že tí, ktorí majú teraz zodpovednosť za krajinu, eh, tak to myslia úprimne so zmenami minister Komilov hovoril e, pred svojim e, parlamentom e, práve o týchto záležitostiach. Chystá sa napríklad zmeniť ministerstvo zahraničných vecí, momentálne stiahuje veľvyslancov a hovorí, že majú záujem pritiahnuť nové investície do krajiny a samozrejme zaviesť medzinárodné pravidla ochrany investícií. A to sa samozrejme týka aj e, e, ľudských práv. Čo sa teraz týka e, zberu bavlny a samozrejme je tu aj otázka, či sú ľudia nútení zúčastniť sa zberu bavlny a do akej miery sa využívať detská práca. Nejde tu však o nejakú nútenú e, detskú e, prácu. To potvrdila Medzinárodná organizácia práce, že tieto trendy už neexistujú. Avšak e, čo sa týka nasadzovania pracovnej sily na bavlníkových poliach, tam máme taký zmiešanejší obraz. 70 E, ktorí e, pracujú na poliach, sa hlásia dobrovoľne, pretože si môžu zarobiť dodatočné peniaze, pretože e, v takom krátkom čase nemajú tú možnosť. A vzhľadom na to, že obdobie zberu je veľmi krátke, častokrát sú nasadzovaní aj úradníci, ktorí sú presunutí z úradov práve na polia to je samozrejme toto je niečo, čo veľmi dobre poznáme tí, ktorí vyrastali v socialistických štátoch, ako ja, napríklad z NDR, že boli e, potrebné dodatočné sily počas žatvy či zberu, tak sa brali z verejného e, sektora. Ale samozrejme tento trend e, potenciálne nutených prác je niečo, čo by sme mali e, e, sledovať. A samozrejme je veľmi dôležité, aby sme ostavili aj naďalej v kontakte. Takže eh, vo eh, všeobecnosti eh, je tu svetelko na konci tunela a myslím si, že v krajine sa toho naozaj deje veľmi veľa. A tí, ktorí majú zodpovednosť za nové procesy, tým môžeme zaželať iba veľa šťastia, aby mohli pokračovať v nastúpenej ceste E, tento reformný proces nie je nezvratný. A samozrejme e, musíme úzko sledovať vývoj v Uzbekistane a samozrejme túto garnitúru aj náležite podporovať tam, kde to len pôjde. Ďakujem veľmi pekne, Boker. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa iba pripojím e, k slovám predrečníkov a chcel by som ešte eh, spomenúť, eh, eh, konkretizovať jeden bod pána Weidenholzera. Keď hovoríme o svetelku na konci tunela, nemôžeme ale povedať, že situácia je veľmi dobrá. Nedá sa povedať, že všade naozaj svieti svetlo. Samozrejme, snahy úradníkov zlepšiť správu, tie sú chválihodné, ale teraz Práve keď sme sa vrátili, som si eh, eh, prečítal o nových vlnách zatknutí a hm, samozrejme aj zlom zaobchádzaní vo väzniciach eh, na základe nových noriem. Takže to strašidlo neoprávnených zatknutí ešte celkom neodišlo pred niekoľkými týždňami to bol e, prípad e, novinárky, ktoré nebola poslaná do väznenia, ale do e, blázinca, odkiaľ nemá perspektívu vôbec e, návratu. To, to je stará sovietská metóda, ako nechať ľudí zmiznúť. Chcel by som prizvukovať, že problémy e, e tu stále ostávajú napriek snahe úradov Avšak eh, my teraz eh, tu eh, v parlamente môžeme hrať dobrú úlohu. Osobitne aj preto, že sme mali veľmi srdečné a dobré rozhovory so zodpovednými osobami. Myslím si, že tento proces musíme, musí byť obojsmerný, predovšetkým s tými, ktorí vstúpili do funkcie a tými, ktorí sa snažia o reformy. Myslím si, že obidve je dôležité a musíme to presadzovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám, ďakujem delegácie, e, ktorá vycestovala do Uzbekistanu. Chcel by som počiarknúť dve veci. Prvá vec je, že bolo nesmierne dôležité realizovať e, túto návštevu. E, tie premisy neboli úplne šťastné, pretože sme mali množstvo ťažkostí, kým sme sa pochopili e, s uzbeckými úradmi. Avšak e, koniec koncov táto situácia sa pozitívne vyriešila, ako ste hovorili aj vy. Takže pre nás je to veľmi dôležitý moment, e, pretože dialog je nevyhnutným prvkom ako vytvoriť podmienky na postupné zlepšovanie tej cesty eh, Uzbekistanu k ľudským právam. Ďalší aspekt by som chcel počiarknúť, a to už ste povedali, že niektoré problémy ostávajú aj naďalej otvorené a budeme musieť ich riešiť. To je úloha, eh, ktorá je naša ako podvýboru eh, DROA. Hm. Čiže musíme naďalej monitorovať situáciu, a e, samozrejme partnerstvo s touto krajinou sme nadviazali, e, nadviazali v presvedčení, že zlepšenie stavu ľudských práv je nevyhnutným predpokladom na to, aby tu napredoval proces demokratizácie. Takže je aj naďalej našou úlohou monitorovať veľmi zblízka túto situáciu, aby sa veci s ľudskými právami pohli dopredu. Takže ďakujeme ešte raz. Teraz e, prerušíme naše stratnutie na 5 či 10 minút a potom za zatvorenými dverami e, bude prebiehať e, stretnutie iba medzi poslancami e, v spolupráci s delegáciami v presťahy s krajinami Mašreku. Takže prerušujeme schôdzu na 10 minút.